So, ladies and gentlemen, dear... Dámy a páni, kolegovia, verím, že ste mali e, veľmi príjemnú prestávku. Pokračujeme a to hneď bodom číslo 9 našeho e, programu. Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom, súčasný stav, výmena z názorov s Kristianom Lefflerom, zástupcom generálneho tajomníka ESVČ. Teší nás, že vás tu dnes máme v našom výbore E, pre zahraničné záležitosti. Takisto je tu delegácia pre spoluprácu s Norskom a Švajčerskom, ktorí sa pridajú k nám práve na tomto bode. Z tejto delegácie predovšetkým vítam Andreasa Švába, ktorý je predsedom tejto stálej delegácie. Pána Lefnera som už uvítal. On nás poinformuje o najnovšom e, vývoji, pokiaľ ide o rámcovú dohodu s Švajčiarskom, ale Chcem len povedať, že rokovania pre tento inštitucionál, túto inštitucionálnu rámcovú dohodu sa uzavreli 23. novembra 2018. Asi si pamätáte, že v poslednom volebnom období sme mali k tomu zaujímavé stretnutie. Dohodli sme sa na spoločnom texte s švajčiarskými negociátormi, ale E, formálnu pozíciu k tejto dohode e, nemáme ešte teda e, stanovisko Švajčiarskeho federálnej rady. Ako viete, ide o našeho jedného z najdôležitejších partnerov uprostred Európy s dlhými, ako, dobrými, dlhodobými dobrými vzťahmi. 1,4 milióna občanov EÚ žije dnes v Švajčiarsku, naopak 450 tisíc Švajčiarov v EÚ 26. marca 2019 parlament prijal odporúčanie, ktoré podporuje schválenie inštitucionálnej rámcovej dohody medzi EÚ a Švajčarskou konfederáciou e, a táto vnesie koherenciu do existujúcich e, komplexných e, bilaterálnych dohôd a vytvorí takisto mechanizmus urovnávania sporov ďalšie budú, e, tak budú možné i ďalšie možné kroky pre prehlbenie spolupráce s švajčiarskou stranou. 10 až 15 minút má teraz pán Lefner a potom budú môcť prehovoriť kolegovia. Vítajte ešte raz a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za uvítanie, za túto príležitosť revidovať alebo pozrieť sa na aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o návrh rámcovej dohody. Najprv sa pozriem trochu späť z toho historického pohľadu, prečo sme práve tam, kde sme. Vzťahy medzi EÚ a Európskym spoločenstvom e, sa u dlho vyvíjali. Prvé dôležité formálne rozhovory boli v roku 1972 kedy vstúpila do platnosti dohoda o voľnom obchode medzi Švajčiarskom a EÚ. Vo väčšine podobných prípadov dohoda v tejto oblasti e z obdobia 72 by bola považovaná za zaujímavý historický artefakt. Toľko sa zmenilo na medzinárodnej obchodnej agende, ale toto naďalej e, báza, na základe ktorej sa vyvíjajú naše interakcie so Švajčiarmi. Tá dohoda, o ktorej ste vyhovorili, pán predseda, o hospodárskom spoloč- e, priestore, prebehlo referendum, e, by referendum, ale e, dohodli sme sa s partnermi, že vytvoríme bilaterálny spôsob spolupráce na sektorálnej báze od, od 90. Eh, rokov sme vyjednali a dohodli sa na veľkom množstve sektorálnych dohôd, ktoré pokrývajú množstvo oblastí spolupráce. Máme 120 asi takýchto dohôd, ktoré pokrývajú tieto aktivity. Takisto je tu účasť Švajčiarska na mnohých oblastiach, napríklad eh, vnútornom trhu a šengenských aky EÚ pôvodne, e, a na to sa zabúda, tieto sektorálne bilaterálne dohody e, mali byť dočasným riešením. Pretože e, Švajčiarsko bolo kandidátom na členstvo v EÚ a to malo odláždiť vlastne cestu k tomuto členstvu. Keď sa však táto perspektíva zmietla zo stola, máme teraz také, e, taký vzťah e, na základe mnohých fragmentov, ktoré nie všade dlžia e, dobre pohromade. Práve preto sme začali hovoriť o rámcovej dohode. Povedali sme si, vytvorme rámec, ktorý nám pomôže vniesť koherentnosť a predpovedateľnosť do našich vzťahov, vytvoriť platformu, základ, ktorá nám posunie tento vzťah ďalej, prehlbí ho, rozšíri ho do nových oblastí spôsobom, ktorý všetkým občanom, všetkým ekonomickým aktérom umožní e, vstúpiť na túto pôdu e, za plnej znalosti parametrov, aké sú teraz spoločné pravidlá na to, aby to fungovalo. Práve preto rámcová dohoda sa zameriava na otázky právnej istoty, urovnávania sporov, koherentnej interpretácie pravidiel a tiež je dôležitá, keď hovoríme o vnútornom trhu, e, takisto dynamickom preberaní e, aký. Vyjednali sme túto dohodu e, počas mnohých rokov, dosiahli sme záver e, pred približne rokom asi, Bohužiaľ však tento záver neviedol k potvrdeniu zo strany e, švajčiarskej vlády v zmysle teda pripravenosti e, na podpis e, dohody. Všetci vieme, aké sú tu výzvy, všetci ich rešpektujeme. So záujmom sme sledovali verejné konsultácie v Švajčiarsku e, na jar a uvítali sme potom list Federálnej rady ku koncu mája e, v júni, kde vyjadrili pripravenosť na podpis zmluvy za predpokladu, že získajú tieto vyjasnenia v troch oblastiach. Rýchlo nasledovala, nasledovala rýchla reakcia predsedu Európskej komisie, ktorý potvrdil, že sme naozaj pripravení e, vypracovať tie vyjasnenia a e, s presvedčením, že uspokojivé e, vyjasnenie je možné v čo najrychlejšom čase. Museli, musíme však rešpektovať, že je tu proces vnútorných konzultácií so sociálnymi e, partnermi v, v Švajčiarsku. Ešte pred tými diskusiami o vyjasnení my sme na to pripravení. Naďalej e, nedočkavo na to čakáme. Vzťah so Švajčiarmi je pre nás veľmi dôležitý vzťah, ktorý si EÚ veľmi váži. Máme vír, e, spoločné hodnoty a vízie, je tu konvergentnosť e, našich politík v mnohých oblastiach. V každom prípade je dôležité, e, ak chceme posunúť naše bilaterálne vzťahy na vyššiu úroveň, musíme si jasne vyjasniť naše chápanie spoločných pravidel, ktoré sa budú vzťahovať veľmi jasne na obe strany. Ide o to, aby tieto pravidlá nielen e, si vypichli niektoré e, oblasti, ako je to u tých 120 rozdielných, ale aby to bola koherentnosť v tom, čo sa vzťahuje na celý ten vzťah. konečnom dôsledku ide o vytváranie podmienok, ktoré umožnia Švajčiarsku, aby sa širšie angažovalo e, v účasti e, v spolupráci v rôznych častiach aktivít EÚ, vnútorný trh, výskum, e, rôzne oblasti. Preto by nás nemalo prekvapovať, že východiskom je tu e, súbor pravidel EÚ. Ide tu o účasť na tomto rámci pravidel EÚ a tom, na tomto korpuse vlastne európskej legislatívy. Potom, kde to bude potrebné a v rámci rozsahu a zrešpektujúc e, autonómne pravidla EÚ, alebo teda autonómny právny poriadok EÚ, sa uspôsobuje náš e, kontakt e, alebo vzťah ku, ku Švajčiarsku. Niekedy vzniká dojem, že EÚ sa snaží e, svoje pravidlá vnútiť vonkajšiemu partnerovi. To nie je správna interpretácia. Nie je tu, nejde tu o vývoj nových pravidel, ktoré na niekoho uvalujeme. Ide o výzvu úzkeho a blízkeho partnera, aby sa zúčastňoval na našej práci, aby sa zúčastňoval na oblastiach vnútorného trhu, ktoré našim občanom prinášajú množstvo e, prínosov. Ak tak však chceme učiniť spôsobom, ktorý nenaruší alebo neskreslí alebo nepodkope rámec, ktorý e, máme pre naše aktivity. My sme sa to snažili e, robiť v tou rámcovou zmluvou. Tak, že sa uspôsobia že sa uspôsobí aplikácia európskych pravidel. Nie je princíp, ktorý je e, e, im vlastný, ale ten, tá, tá aplikácia v špecifickej situácii v Švajčiarsku. Uvediem príklady. Napríklad urovnávanie sporov Toto v konečnom dôsledku bude prechádzať ar- systémom arbitrážnym, kde sa budú rešpektovať tie e, obavy, ktoré e, sú spojené s tým, že sa budú aplikovať pravidla vo e, externej jurisdikcie. Takisto je tu ale autonómny súbor pravidel EÚ a pre nás najvyšším arbitrom princípov jednotného trhu je Európsky súdny dvor a nič iné. Preto sme našli určitú spoločnú cestu pre systém urovnávania sporov arbitrážne. Takisto systém štátnej pomoci. Nikto iný z našich partnerov, kde máme spoločné pravidlá pre štátnu pomoc, nedostal od nás eh, súhlas, od EU súhlas k systému založenému na dvoch pilieroch. Môžete sa pozrieť na e, dohodu o Brexite. Dnes e, neobsahuje tento systém, ale uznávame v prípade e, Švajčiarska, kde sa delia zodpovednosti medzi federáciou a kantónmi. Uznávame to špecifikom a ak to chceme rešpektovať, tak považujeme tú dvojpilierovú štruktúru pre dozor a výkon štátnej pomoci za prípustnú režim štátnej pomoci, takisto tzv. sprievodné opatrenia. Sa našlo rieš- u nich sa našlo riešenie, kde podľa nás sa veľmi jasne berie do úvahy špecifickosť a špecifické obavy spojené s pracovným trhom Švajčiarska. V marci v odporúčaniach, ktoré prijal tento parlament, Parlament jasne poukázal na to, že e, Švajčiarsko a EÚ spája e, partnerstvo, spoločná kultúrna história, spoločné zdieľané hodnoty. A to je dobrý popis. Je však dôležité pochopiť a zdôrazňovať, že, že ten, táto komplexné, široké partnerstvo dáva Švajčiarsku väčší prístup na existujúce e, programy Eh, aktivity a trhy EÚ. E Nevytvára sa teda o oddelený eh, poriadok, ide o otváranie dvier určitým programom, trhom EÚ e pre eh, teda part- účastníkov zo Švajčiarska. Vyjednali sme túto dohodu v dobrej viere. Čakáme E, na politické potvrdenie zo strany e, Švajčiarskej federálnej rady, aby sme sa pohli s vyjasnením. A potom e, sme presvedčení, že na základe týchto vyjasnení na záver tých verejných konzultácií budú môcť potvrdiť podpísať a prijať túto dohodu. Niekedy vzniká dojem, E, ako by to bolo čakanie. Godota, známa hra Samuela Becketa. Ak ste ju čítali či videli, viete a pamätáte si, že e, len medzi prvým, e, jediným rozdielom medzi dekoráciou v prvom a druhom akte je len jeden list zo stromu dole na zemi. Podobne je to tomu tu. Dva ľudia, ktorí čakajú na, na Godota na záver hry, povedia známe slova poďme. Jediný roz, e, a, a e, re, režisér povie, nič sa neudeje. Tu však je rozdiel, že sa, veríme, že sa posunieme, že dosiahneme e, úspešný záver v záujme EÚ, v záujme Švajčiarska i všetkých našich občanov. Ďakujem vám. Ďakujeme pán Kristian eh, Leffler, za že ste nás eh, informovali o aktuálnom stave. Na túto otázku máme priestor, ak som pochopil, do pol štvrtej. Potom bude nasledovať Afganistan. Máme teda eh, dosť času, nemusíme byť striktní. Samozrejme, najprv má slovo predseda delegácie Andreas Schwab. Ďakujem pekne za to, že máme to pozvanie byť tu dnes na pôde AFETu. Ďakujem e, i vám, pán Löffler, za e, rozsiahle, e, za rozsiahlu prezentáciu prešpikovanú aj historickými a kultúrnymi odkazmi vo Vadúze sme zasadli i minulý týždeň. Ďalší kolegovia z Európskeho hospodárskeho priestoru mali sme možnosť účastňovať sa diskusii. A moja prvá otázka, alebo chcel by som hovoriť o skutočnosti najprv, že vo Švajčiarsku boli voľby a pred voľbami je vždy vysoká miera nervozity E, e, moja otázka e, smerom na vás. Do akej míry si myslíte, že dosiahneme, že po voľbách vo Švajčiarsku a tiež tým, že mám, budeme mať novú komisiu s Ursula von der Leyen, ako môžeme dosiahnuť pri, tejto novej, pri tom novom pohľade na východiskovú pozíciu, ako môžeme dosiahnuť, aby sme v konečnom dôsledku dospeli v Švajčiarsku k prijatiu tejto rámcovej dohody? Vie k tomu prispieť EÚ? A čo môžeme my urobiť ako Európsky parlament, aby tento diskusný proces e, mohol byť e, z našej strany tvárnený konštruktívne? Keďže máme dobrý časový rámec, mohli by ste, pán Lafler, ak je to v poriadku, odpovedať e, naraz rečníkom. Nasleduje pán Butikofer. Ďakujem veľmi pekne. Len stručne zareagujem na pána Švába. Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať a chcem sa poďakovať aj celému parlamentu za neustálu podporu, ktorú od vás dostávame v priebehu celého postupu rokovaní. Myslím si, že je to veľmi silný politický signál, ktorý vysielate prostredníctvom uznesení a veľmi to pomáha e, rokovaniam. Mali sme voľby do Európarlamentu v máji a následne teda nastala zmena v vo vedení zo strany Európskej únie a v oktobri prebehli voľby aj vo Švajčiarsku. Takže máme tu takú zmenu v kontinuite. Zdá sa, že vo Švajčiarsku je väčšia kontinuita na politickej úrovni ako v Európskej únii, ale počkáme na decembrové zasadnutie E, na ktorom sa potvrdí zostava e, novej švajčiarskej rady. E, treba poďakovať aj komisii, ktorá prichádza ku koncu svojho obdobia, predovšetkým predsedovi komisie Jean-Claudeovi Junckerovi, pretože ten sa osobne zasadil o to, aby sa postaralo napredovanie tohto dokumentu, ale aj celkových vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. A myslím, že nedávno v rozhovore povedal, že je mu ľúto, že jedna z vecí, ktorú ľutuje, je to, že sa mu nepodarilo e, doviesť túto dohodu do konca. A určite tomu ale nebolo tak kvôli tomu, že by sa nesnažil. Myslím si, že kontinuita bude do veľkej miery zabezpečená, tento vzťah je solidný a dobrý. Som presvedčený o tom, že aj mm, nové vedenie komisie, ale aj rady, bude chcieť, aby sme nadviazali na úsilie z minulosti, aby sme dospeli do úspešného konca a podpísali túto dohodu a zrealizovali ju. Uvidíme, ako to nakoniec bude vyzerať a musíme si počkať e, približne mesiac na zostavenie novej federálnej rady vo Švajčiarsku, ale môžem vás ubezpečiť o tom, že budeme pokračovať v komunikácii aj s novou radou a za EÚ budeme naďalej mm, pokračovať v tejto komunikácii a samozrejme e, všetky novinky posunieme potom aj vám a bude to musieť schváliť teda nie len náš parlament, ale aj švajčiarsky parlament. Ďakujeme. Anne Butikofer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi Lefflerovi za prezentáciu. Hoci musím povedať, pán Leffler, že ste podľa môjho názoru zaujali veľmi tvrdé stanovisko. Napríklad, ak to porovnáme s e, ak porovnávate rokovania so Švajčiarskom s absurdnou drámou, e, vy ste to porovnali, tieto dve veci, takže to vyzerá, ako keby tie rokovania so Švajčiarskom boli podobné ako čakanie na Godota. Tak ste to vyjadrili a ja si myslím, že to nie je veľmi dobrý partnerský prístup k rokovaniam, keď to takto označíte. Zároveň som si eh, vypočul veľmi pozorne, čo ste povedali a mám pocit, že používate veľa eufemizmov keď sa pozrieme na tlak, ktorý vyvíjame na Švajčiarsko, vy ste povedali, že ak budú ochotní e, uberať sa našou cestou, tak budú mať lepší prístup k našim programom, aký majú, aký majú teraz a myslím si, že to nie je veľmi transparentný spôsob, ako riešiť problémy. A musím tiež povedať, že Neviem celkom presne, o akej realite hovoríte. Niektorí z nás mali nedávno príležitosť zhovárať sa so zastupcami Švajčiarska z odvetvia odborov, odborových zväzov a e, oni nemajú pocit, že by tieto problémy boli vyriešené. Mnohí z nás e, v parlamente majú isté sympatie k ich e, obavám, pretože nejde len o ochranu pracovníkov alebo miest, ide aj o ochranu spravodlivej hospodárskej súťaže. A keď sa pozrieme na niektoré z tých opatrení, ako fungujú, ako sú nastavené, často, sa, často mm, porušujú švajčiarske pravidlá, respektíve švajčiarske pravidlá často porušujú eh, podniky, ktoré majú sídlo v Európe, čiže eh, respektíve v Európskej únii, čiže európske podniky. Takže myslím si, že eh, by sme sa mali na to pozrieť aj z tohto uhla pohľadu. V každom prípade si ale cením prácu, ktorú ste odviedli, ďakujem vám za ňu a nechcem spochybňovať celkový prístup a rád by som e, citoval na môjho priateľa Švába. Možno by bolo dobré e, začať s novou energiou a možno toto je práve tá dobrá príležitosť, ako to urobiť. Myslím si, že is- s istou mierou kreativity by sa nám mohlo podariť vyriešiť niektoré z praktických problémov bez toho, aby vznikol antagonizmus. Napríklad by sme možno mohli vopred ohlásiť, že posielame pracovníkov cez hranice, pretože ak e, tomu správne rozumiem, tak e, Švajčiari požadujú 8-dňové oznámenie, respektíve oznámenie 8 dní vopred. A myslím si, že tento problém by sme mohli vyriešiť k vzájomnej spokojnosti, aspoň podľa môjho názoru. E, máme záver, tento záver ale nie je úplne finálny, takže mali by sme asi urobiť všetko preto, aby sme e, to prehodnotili. Máme vysoké očakávania a dúfame, že sa to vyrieši začiatkom budúceho roka. Eh, pokiaľ viem, tak eh, je tu iniciatíva na hlasovanie niekedy v prvej polovici budúceho roka, eh, ktoré je motivované stranou SVP a bude to taký protieurópsky návrh. Ak budeme podporovať alebo budeme našimi aktivitami podporovať túto iniciatívu SVP, tak do istej miery budeme spolu zodpovední za rozširovanie priepasti, ktorá by sa mala naopak zmenšovať. Ďakujem kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa držali rečníckého času 3 až 4 minúty. Ja začnem záverom vášho vyjadrenia, pán Butikofer. Áno, Eh, bude tu hlasovanie o Fox iniciatív eh, v maji. A eh, niekedy sa to uvádza tak, že minulý rok v decembri vláda povedala, že je to ešte príliš skoro a že sa bude hlasovať v máji. Mm, potom bolo, ehm, boli voľby v októbri, teraz bude ďalšie hlasovanie v máji, takže celý tento proces pokračuje už odkedy Európska únia požiadala o spustenie rokovaní pred desiatimi rokmi. Áno, pred desiatimi. Tie rokovania prebiehajú asi 6 rokov, takže nedá sa povedať, že by sme sa nejak veľmi ponáhľali. Je to absurdná dráma? Nie. Ale predsa len tu máme isté prvky, keď nám e, švajčiarska vláda povedala, že potrebujú 6 mesiacov na konzultáciu, dostali tých 6 mesiacov od decembra minulého roka do konca mája tohto roka. Potom nás kontaktovali a povedali, že na základe konzultácií e, zrejme budú môcť súhlasiť, ak dostanú tri e, objasnenia. My sme povedali, dobre, objasníme im tieto tri problémy, poďme si na to sadnúť. A oni nám potom povedali, no vlastne najprv to musíme prekonzultovať a až potom o tom môžeme diskutovať. A čo ste teda robili posledných 6 mesiacov? Konzultovali ste. Takže áno, je to taký prvok absurdnosti. A myslím si, že e, Samuel Beckett, e, autor tejto hry, dostal Nobelovú cenu, takže e, na to treba tiež poukázať. A máme tu teda takéto prvky absurdity. Hovorili ste o e, zárukách a o, o um, opatreniach. E, nemáte pravdu, bohužiaľ musím to povedať. E, nemal by som poslancovi hovoriť, že sa míli, ale mýlite sa v tomto, pretože e, firmy e, z Európskej únie, ktoré pracujú alebo fungujú vo Švajčiarsku, e, že by nejakým spôsobom porušovali švajčiarske pravidlá viac ako naopak. Keď sa pozrieme na percenta, tak e, švajčiarske firmy, ktoré porušujú pravidlá, sú na rovnakej úrovni z percentuálneho pohľadu ako európske firmy, ktoré porušujú pravidlá vo Švajčiarsku. Je to asi 50 takže to je narušanie vnútorného trhu. Vy ste hovorili o tom osemňovom pravidle osemňové pravidlo bolo zavedené v časoch, kedy ľudia e, komunikovali faxom alebo sa e, dorozumievali prostredníctvom listovej komunikácie. E, v dnešnej dobe trvá 8 minút, kým niekomu pošlete nejakú správu, takže momentálne je to nastavené na 4 dní, to je veľmi veľa času treba vziať do úvahy, že táto notifikácia poskytovateľov služieb o pracovníkoch, ktorí prídu poskytovať prácu, 80 ehm, európskych firiem, ktoré vysielajú pracovníkov do Švajčiarska, ehm, v 80 prípadoch to trvá menej ako 5 dní. Keď sa pozrieme na to 8-dňové pravidlo, tak tá lehota na poslanie notifikácie je dlhšia ako samotné vyslanie. Je to rozumné? Podľa nášho názoru nie. Takže Žiaden členský štát, žiaden partner Európskej únie nemá žiadne takéto pravidlo. U nás e, nemáme nejaký stanovený počet dní. Môžete prísť a začať poskytovať služby. Tu sa ale prispôsobujeme na iný systém. Snažíme sa ponúknuť riešenie. Nie je to ľahké pre členské štáty. A predbežne povedali, že s tým budú súhlasiť e, v záujme zlepšenia vzťahov. Ďakujeme. Teraz pán Beak. Chcem vám položiť technickú otázku, takže budem stručný. V roku 2012 medzi Nemeckom a Švajčiarskom bola uzavretá štátna dohoda o dopadoch e, prevádzky letiska v Cürichu na výsostné územie e, e, Republiky Nemecka. Počas uplynulých 12 mesiacov e, bolo veľa sporov aj v Baden-Württembergu o témach e, práva preletu, hluk, e, letecké trasy, alebo teda trasy k letisku Zürich. A moja otázka, či, či táto rámcová dohoda um, môže mať pozitívny dopad na tieto nevyjasnené otázky, ktoré sa týkajú uh, vybudovania letiska Curych, že by to mohlo byť nejakým spôsobom lepšie upravené. Ďakujem, pán kolega, nech sa páči, pán Leffler. Brief. Ďakujem, vyjadrím sa stručne. Práve preto rokujeme o rámcovej dohode a práve preto sa snažíme vytvoriť jednotné spoločné um, pravidlá riešenia sporov a mechanizmus riešenia sporov. Keď sa pozrieme na dohody v leteckom priemysle, či už medzi Nemeckom a Švajčiarskom, alebo medzi Európskou úniou a Švajčiarskom, eh, nebudú sa rušiť, ale za EÚ Takýmto spôsobom získame silný, e, spolahlivý mechanizmus riešenia sporov, aby sme vedeli riešiť práve takéto typy problémov. Za e PP Michail Galer. Takže keď už e, tu máme rôzne vnímanie toho, ako, ako, ako to pôsobí v Švajčiarsku. Ako e, vy vnímate e, verejnú mienku vo Švajčiarsku? E, ako sa tam vedie diskusia, ktorým smerom sa to vyvíja? Predovšetkým Momentálne my sme schopní bezprostredne priamo e, prezentovať e, náš e, názor nie vládami, ale brožúrkami. Máme tri oficiálne jazyky, čiže by sme to mali byť schopný prezentovať e, do všetkých troch e, častí krajín. Napríklad, ste to spomenuli, posledná inštancia je pre nás Európsky súdny dvor pre Švajčiarsko. Je to referendum a medzi tým máme teraz e, vlastne nejaký mechanizmus urovnávania sporov, ktorý sa navrhol alebo nastavil. No a či to takýmto spôsobom vieme to, ten odkaz prezentovať a či to eh, zabezpečí švajčiarským občanom, že ich záujmy budú eh, zachované, pretože eh, väčšinou tí obvyklí podozriví často dávajú falošné informácie, čiže či sme v tomto dobre nastavení. Áno, sme dobre nastavení, pán Leffler? You, you know well. Viete veľmi dobre, z viacerých politických precedensov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, že už sa uskutočnili referenda o rôznych témach, ktoré sa týkali EÚ priamo alebo nepriamo. A tá, ehm, táto diskusia na vnútroštátnej úrovni e, nie je veľmi vítaná u, vo väčšine členských štátov EÚ. Ale to sa týka EÚ. Ak by sme mali postupovať takisto aj s treťou stranou, e, s partnerskou krajinou, s veľmi blízkou krajinou, ale predsa len s krajinou, ktorá nie je súčasťou Európskej únie, tak e, by to mohlo vypáliť veľmi zle a mohlo by to byť vnímané ako nejaká európska propaganda alebo jednoducho bolo by to vnímané negatívne. Bolo by dobré angažovať sa prostredníctvom verejných diskusí a prostredníctvom um, dostupnosti, otvorenosti voči médiám, aby sme sa pokúsili predstaviť našu víziu uh, tohto vzťahu, um, zdôrazniť všetky pozitíva vzájomného vzťahu a um, zanalizovať miesto tejto rámcovej dohody um, pri zlepšovaní vzájomných vzťahov. Ja si myslím, že takýto krok, ktorý vy navrhujete, to je niečo, čo vnímame mm, veľmi zdráhavo. Teraz pán Gridler, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán generálny tajomník, za tieto veľmi komplexné a zaujímavé vysvetlenia. Predseda Juncker povedal, že jedným, jednou z vecí, ktoré lutuje, je, že sa mu nepodarilo úspešne zakončiť um, túto dohodu so Švajčiarskom a mm, možno by sa to mohlo um, podariť ďalšej komisii. Ehm, vzťahy so Švečiarskom sú veľmi dlhé a veľmi blízke, nielen v e, odvetví obchodu. 52 vývozu výrobkov zo Švajčiarska prichádzajú do Európskej únie e, a vyše 70 výrobkov, ktoré sú importované do Švajčiarska, pochádzajú práve z Európskej únie. Bolo by teda dobré, aby táto rámcová dohoda rešpektovala švajčiarske pravidlá aj európske pravidlá. Bolo by dobré, aby bola čo najskôr podpísaná, samozrejme so všetkými potrebnými vysvetleniami. Máme tam ochranu e, platov a tak ďalej. To všetko sa dá e, vysvetliť, e, ale je potrebné túto dohodu určite podpísať. Dnes máme na jednej strane um, konfederáciu, ktorá um, dáva miliardy do um, kohezného fondu a um, tieto investície nie sú vôbec koherentné, takže Európsky parlament by mal nadviazať na túto iniciatívu a um, možno by bolo relevantné Eh, využiť eh, toto stretnutie medzi eh, Európskym, mm, Európskou úniou a Švajčiarskom, ktoré prebehne 26. a 27. novembra v Štrásburgu. A možno práve tam by sa dalo o tom diskutovať a možno parlament by mohol byť takým hnacím motorom tohto úsilia, aby sa dohoda uzavrela čo najskôr. Ďakujem. Dobre, chcete odpovedať? Ďakujem veľmi pekne. Ako už som povedal, my si veľmi ceníme podporu, ktorú dostávame od Európskeho parlamentu počas celého priebehu rokovaní a je veľmi dobré, že nás takýmto spôsobom podporujete a motivujete, aby sme mm, dospeli do úspešného konca a podpísali rámcovú dohodu. A pretože sa to týka rôznych odvetví spolupráce, nielen hospodárskej spolupráce, ale aj politickej. Ehm, myslím si, že máte pravdu. Toto spoločné zasadnutie, e, ktoré prebehne na konci novembra, by sme mohli využiť na to, e, aby sme sa pozreli na to, e, aká je perspektíva do budúcna. Ehm, vy zrejme poznáte viacerých švajčiarských kolegov, ale budú tam aj kolegovia zo Švajčiarska, ktorí budú noví. E, takže možno práve preto by sme mohli využiť túto príležitosť na to, aby sme si navzájom vymenili ehm, názory a postrehy a dospeli k podpisu tejto dohody. E, nechceli by sme e, znovu otvárať rokovanie o dohode. Tá dohoda už je dohodnutá, zhodli sme sa na tom, ako má vyzerať. Teraz už je to na Eh, švajčiarskej eh, federálnej rade, aby to prijala a komunikujú aj s komisárom Hánom. No, takže teraz prebehne proces objasňovania, vysvetľovania. My sme pripravení, eh, sme až tak pripravení, že sme až netrpezliví. A som presvedčený o tom, že spoločne za jedným stolom sa nám podarí mm, objasniť, čo je potrebné, ale ešte nás čaká veľký kus práce v súvislosti s vysvetľovaním eh, jednotlivých problémov, aby sme dostali potrebnú podporu a dôveru eh, zo strany eh, inštitúcií alebo zástupcov oboch strán, to znamená Európskeho parlamentu, Rady ministrov a um, švajčerskej eh, rady a švajčerského ľudu. Takže pani Sovko, ďakujem pán predseda. Chcela by som sa eh, poďakovať vám, pán Leffler, za túto výmenu názorov. Švajčiarsko je náš najbližší partner a ja som bola deňová spravodajkyňa pre správu eh, v predchádzajúcom legislatívnom období a po toľkých rokoch rokovaní by sme e, mali e, teda sa snažiť, aby reagovali promptne, len tak môžeme nastaviť e, systém vzťahov, ktorý bude výhodný pre Európsku úniu aj pre Švajčiarsko. Nemyslím si, že by sme sa mali púšťať do ďalších rokovaní, pretože vieme dobre, kam nás to povedie. Mali by sme mať jednotnú pozíciu. Európsky parlament víta dohodu a jej zlepšenie a pristúpenie Švajčiarov na vnútorný trh a e, teda výhody našich e, slobod a štyroch, e, hodnot a štyroch slobod a to sú piliere našej politiky, našich politik, ktoré by mali rešpektovať aj naši partnery. E, preto ľutujem na jednej strane e, sprievodné opatrenie a najmä prechodné opatrenie týkajúce sa pracujúcich e, z Chorvátska. Mali by ste toto naozaj zdôrazniť a Ďalšie opakovanie rokovania e, o tejto dohode by otvorili pandorínu skrinku a e, otvorili by priestor pre množstvo otázok, ktoré e, by mohli vystať. Čiže naozaj mali by ste byť tvrdí a byť jasný k tejto dohode, ale nie púšťať sa do ďalších renegociácií o tejto dohode. Ďakujem pekne. Ďakujem, Kristian Leffler. Všetko, čo môžem povedať, je ďakujem za vašu podporu. Boguslav Šikovský, ďakujem pán predseda. Ja som obdivovateľ Švajčiarska. Nielen spôsob, eh, ako vyzerá ich krajina, ale v určitom zmysle je to model, ako eh, viesť viacjazyčnú federáciu a akým spôsobom eh, ako vytvoriť um, národný patriotizmus a posilniť. Dúfam, že budete mať úspešné rokovania a nie som si istý, že táto otázka je pokrytá v tých rokovaniach, ale e, tiež si myslím, že je to signifikantná otázka. Už som bol upovedomený, že E, ste národný politik a e, ja som s tým mal osobnú skúsenosť. Milióny ľudí e, ocenia, keď Európska únia urobí niečo praktické, niečo, čo ovplyvní ich životy. A jednou z týchto oblastí, ktorú oceňujú najmä mladí ľudia, je redukcia poplatkov za roaming. Ja som mal sťažnosti nie len od Poliakov, ale aj od iných, že dovolenky v Švajčiarsku, okolo Švajčiarska, že Môžete e, e, prekročiť miniatúrne e, územie Švajčiarska na lyžiarsky dovolenke bez toho, aby ste vstúpili do Švajčiarska na návrate. Pri návrate domov budete prekvapení obrovským roamingovým poplatkom. Ja som raz osobne musel platiť 1000 eur za 24 hodín dátových prenosov a verte mi, že som nerobil nič neobvyklé. Takže toto je E, absolútne zdieranie a moja otázka je, či s tým môžeme niečo urobiť. Ďakujem pekne, to je dôležitá otázka mimochodom nielen pre ľudí pre Švajčiarska, alebo ktorí idú do Švajčiarska, ale z krajín Západného Balkánu. možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť. Ja nie som eh, odborníkom eh, v oblasti ekonomiky telekomunikácií. My sme sa na to eh, pozreli a nebol tam veľký nátlak z našich protistrán, aby sa s tým niečo robilo. Pozreli sme sa na to, aby sme zistili, či niečo my môžeme urobiť z našej strany a bolo mi povedané, že v súčasnej situácii e, na základe tých dôvod, ktoré máme, by sme riskovali, že sa dostaneme e, do sporu VTO, kde e, iní by povedali, no ak to urobíte so Švajčiarskom, tak to budete musieť urobiť aj s nami. A to nás stavia do zložitej situácie. Toto je čosi, čo je súčasť, malá súčasť inšpirácie, ktorá, z ktorej vychádza náš návrh, ktorý je teraz súčasťou balíka rámcovej dohody a e, tých pripojených vyhlásení. Až raz budeme mať e, rámcovú dohodu, tak sa pustíme do rokovania, aby sme zmodernizovali e, dohodu o voľnom obchode medzi Švajčiarskom a EÚ, aby sme tam e, e, zapracovali aj také služby, ktoré v 72. si ľudia nevedeli ani predstaviť. A toto je oblasť, jedna z oblastí, na ktorú by sme sa tiež mohli zamerať. Ďakujem. Kolegovia, keďže máme ešte 5 minút, príde pán Konat Vigan, e, otázka z mojej strany. Predstavte si, že by na vás čakala vonku švajčiarska televízia a chcela by 90-sekundové vyjadrenie predstavte si, že švajčiarska televízia na vás čaká v tejto miestnosti alebo vonku a čaká na 90-sekundové e, vyjadrenie. Eh, Európskej únie eh, eh, na adresu švajčiarských občanov. A ja by som to mal predniesť. Takže čo by som mal povedať? Dajte mi, nejaké, dajte mi nejakú inspiráciu. Keby som mal 9 sekúnd, tak by som vám povedal, je, proste to urobte. No a dlhšia verzia by bola zdôrazniť ešte raz, úzku, eh, úzke produktívne eh, dôverné partnerstvo medzi Švajčiarskom a Európskou úniou, zdôrazniť našu, eh, náš záujem postúpiť to ďalej v záujme našich občanov, v záujme všetkých našich hospodárskych subjektov. A na to, aby sme to urobili, musíme vytvoriť rámec, či už je to teda priestor E, kde všetci aktéry od jednotlivcov až po tie väčšie subjekty e, e, môžu veriť, že sa k nim bude pristupovať rovnako v rámci EÚ alebo v Švajčiarsku. To je to, čo, o čo sa snažíme touto rámcovou dohodou. Je to malý kúsok veľkej skladačky, ale keď jeden kúsok bude chýbať, tak tá skladačka bude vyzerať Ehm, no, zvláštne a neúplne. Ehm, dobre, kolegovia, prepačte, ale už sme skončili. Ehm, vy ste sa neprihlásili počas celého zasadnutia, takže mrzí ma to. Budeme pokračovať o presne dve minúty a teraz idem von a prehovorím k švajčiarskej televízii. Ďakujem.